Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Prejdeme k vysvetleniam hlasovania. Takže prosím. A prvou správou je správa Ertug. Pani Šojdrová. Máte slovo, nech sa páči. Pani Šojdrová, len chvíľku počkajte, prosím. Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne. Pristupujeme k vysvetleniam hlasovania, takže prosím, utíšte sa. Pani Šedrová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo.